Právo pani Kaufmann, program regulačnej vhodnosti a efektívnosti. Slovo má spravodajkyňa. 4 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Oznámenie komisie z roku 2014 k programu o efektívnej a výkonnej legislatívy, v skratke e, REFIT, e, prišiel už pred nejakým časom. REFIT máme od roku 2012 a komisia e, predložila veľký balík pre lepšiu legislatívu pred nejakým časom a odvtedy sa uzavrela aj nová inter- interinstitucionálna dohoda medzi troma veľkými inštitúciami EÚ. Program REFIT je teraz naozaj orientačným programom pre prácu Európskej komisie. Určuje jej tón a teraz je na čase, aby náš parlament zaujal pozíciu k celému tomuto programu. Teraz dôrazním niektoré aspekty tejto správy. Návrh správy bol vo výbore prijatý veľkou väčšinou. Dobré je, že podpredseda komisie pán Timmermans bol poverený oblasťou lepšej legislatívy. Je to veľmi silný politický signál pre občanov EÚ ktorí Európsku úniu vnímajú ako príliš byrokratickú. Občania právom očakávajú, že sa niečo zmení. Správa správne zdôrazňuje, že pri lepšej legislatíve nejde iba o počet zákonov EÚ, nejde o otázku, či EÚ bude príjmať viac alebo menej legislatívy, dôležitá je kvalita. Pripomínam, že Európska norma nahrádza zvyčajne 28 iných noriem, čo vlastne znižuje objem byrokracie a posilňuje to spoločný trh a spoločný právny priestor. Dialóg s občanmi a so sociálnymi partnermi a so zástupcami e, záujmov zo všetkých oblastí spoločnosti prispieva k tomu, že legislatíva EÚ je transparentná, koherentná. My kladieme dôraz na to, aby komisia počas svojich konzultácií vypočula názory všetkých e, zástupcov všetkých záujmov. Vyváženosť a transparentnosť e, je dôležitá aj pri rôznych komentároch na internetovej stránke komisie. Je tam nová rubrika o odburávaní administratívnej záťaže, kde sa občania môžu vyjadrovať a kde sa skúma vlastne refit ešte je skoro na to, aby sme hodnotili túto platformu pre REFIT, ale e, parlament bude aj naďalej intenzívne celý tento proces sledovať. Moja správa zdôrazňuje, že posúdenia vplyvov sú veľmi dôležité v legislatívnom procese. Kto, kedy a ako ich má robiť, tieto posúdenia vplyvov, o tom sa veľa diskutovalo v Európskom parlamente. O tejto téme správa hovorí, že nový výbor pre regulačnú kontrolu Európskej komisie nesmie poskytovať záväzné stanoviská. To musí ostať aj v budúcnosti takto, pretože komisia ako výkonná moc sa politicky zodpovedá. E, musí rozhodovať a musí byť zodpovedná za svoje rozhodnutia. No a posúdenia vplyvov nie sú náhradou politických rozhodnutí. No a pokiaľ ide o dohody sociálnych partnerov, e, tu platí autonómia sociálnych partnerov. Správa právom venuje veľkú pozornosť odburávaniu byrokracie pre malé a stredné podniky. Tie sú chrbtovou kosťou hospodárstva. A aj tu platí, Európska únia nie je podnik a dobrá legislatíva sa nedá obmedziť iba na skúmanie nákladov a výnosov, preto odburanie byrokracie pre malé a stredné podniky nesmie viesť k tomu, aby sa okliešťovali práva zamestnancov alebo aby sa zavádzali nejaké výnimky pre malé a stredné podniky, ktoré by fragmentovali vnútorný trh. No a ešte jedna vec na záver, milé kolegyne, milí kolegovia. Parlament bude naďalej monitorovať s veľkou pozornosťou tému REFIT. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam za intenzívnu spoluprácu, najmä vo výbore, a ďakujem aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Krátka prezentácia správy znamená, že okamžite začne postup Catch the Eye. Angelika Nibler ako prvá. Jedna minúta, nech sa páči. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani spravodajkyňa, Chcem v stručnosti povedať, že program REFIT je veľmi dobrý. Musíme ho uvítať. Komisia určité návrhy aj stiahuje. To je naozaj novinka Junckerovej komisia, to môžeme len podporiť. Ešte jednu vec chcem spomínuť a to je e, téma posúdení vplyvov. Parlament sa venoval celé roky tomu, aby pozmeňovacie návrhy e, podliehali eh, posúdeniu vplyvov. Musíme ehm, žiadať od komisie, aby tu pracovala ešte ambicioznejšie. Komisia má teraz ten výbor pre regulačnú kontrolu a my ako politická skupina sme sa rozhodli, že eh, vytvoríme nezávislú radu pre kontrolu. Eh, takéto rady existujú v Nemecku, v Holandsku, vo Veľkej Británii a v iných štátoch a tam to funguje. Čiže to, čo robí teraz komisia s tým svojim výborom, to je krok späť. A chcem, aby táto iniciatíva k posúdeniu vplyvov pokračovala. Vyzývam na ďalšiu prácu. Ďakujem pani Nibler, hovorí predsedajúci teraz kolega Negresko. Jednu minútu máte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să încep prin a felicita raportoarea pentru acest... Pán predsedajúci, chcem sa poďakovať spravodajkyni za tento dokument. Práv, e, program REFIT je veľmi dôležitý, pretože naozaj potrebujeme väčšiu transparentnosť v legislatívnom procese. Prvý podpredseda komisie dostal toto e, portfólio a tým sa vlastne reagovalo na želania Európskeho parlamentu. Byrokracia narastala a znižuje sa dôvera v EÚ a preto musíme posilňovať sociálny dialog aj dialog s občanmi No a takisto aj s výborom regiónov a s ekosokom, tie sa spomínajú v správe. Ja vítam, že sa predlžuje na 12 týždňov obdobie na verejné konzultácie počas aj po vypracovaní legislatívy. Ak e, chceme lepšiu legislatívu, musíme takisto zabezpečiť, aby členské štáty implementovali in, in, in legislatívu, aby občania chápali a chceli ju. Ďakujem. Ďakujem pán Negresku. Pán Notis Maria, nech sa páči jedna minúta. Pán predseda, keď som učil inštitucionálne európske právo na univerzite v Kre, na Krete. Hovoril som o tom, ako veľmi, dôležitou, ako veľmi dôležitú úlohu zohráva Európska komisia. Európska komisia, ktorá je straškyňou zmluv a ktorá má veľmi dôležité a potrebné nástroje pre, mm, a to európsku legislatívu. Avšak nemôžeme povedať, že Európska komisia reaguje takým istým spôsobom ako v Grécku, kde e, sa stáva e, zástupkyňou a ochrancom poskytovateľov, donátorov peňazí. Však to nezabraňuje Európskej komisii, keď je potrebné ochrániť e, dôchodky, aby zasahovala a aby žiadala zníženie dôchodkov v našej krajine, z akého dôvodu vôbec nemá kompetencie v tejto oblasti Európska komisia, takisto aj v ďalších oblastiach, pokiaľ ide o Grécko, či už ide o daňovú oblasť, ako i ďalšie. Ivan Jakovčič, nech sa páči. E, Európska únia je e, príliš prebyrokratizovaná. Pán Timmermans, podpredseda Európskej komisii, hovoril o tom, E, viac ako raz. Ale otázkou je, čo vlastne robíme, aby sme zjednodušili postupy a procedúry a aby sme jasne hovorili a aby bola jasnosť v oblasti legislatívy, aby to bolo jasné občanom, najmä tým, ktorí sú v podstate klientmi Európskej únie nejakým spôsobom. Tým mám na mysli e, najmä tých malých a stredných podnikateľov. No a ako to je s rôznymi zdrojmi financovania Európskej únie? Máme desiatky, stovky rôznych pravidiel, rôznych predpisov, regulácií z časti potrebných, ale nie sú jasné tým, ktorí ich používajú. Takže preto vyzývam na e, zjednodušenie. Ďakujem a teraz pán Novakov, jedna minúta. Refit do, bol Vytvorený ako ochranný val obsahuje 200 akcií a prispieva k úsporám pre jednotlivcov a podniky, to je vynikajúce, ale táto rezolúcia nepokrýva veľmi dôležité myšlienky, kľúčové dokumenty, tých je 65 o refite. Pracovný program komisie na rok 2016 obsahuje 40 reficiatív pre REFIT, ale len málo z nich sa týka zníženia administratívnej záťaže pre príjemcov financí z EU fondov a zároveň regionálne investície, príspevky do rozpočtu EÚ e, sú vo výške 250 miliard eur do roku 2020 a miliardy z týchto eur potečú do byrokracie a v novembri 2015 92 poslancov v tomto parlamente hlasovali za uznesenie o znížení byrokracie, ale tieto priority sa nepreniesli do návrhu uznesenia. Ja podporujem túto iniciatívu komisie, ale ak veci nefungujú tak, ako boli plánované, musíme byť konkrétnejší. Rečník je prerušený. Ďakujem a teraz má slovo komisia. Pani komisárka Jourová, nech sa páči. Pán predsedajúci, e, poslankyne poslancovci, ďakujem pani Kaufland za túto správu o programe REFIT. Závery sú veľkým pozbudením pre komisiu, pre jej prácu aj pre mňa osobne v tejto oblasti. Zefektívnenie legislatívy EÚ, zníženie nákladov na uplatňovanie legislatívy a práca s členskými štátmi a dobré implementovanie, to je úloha pre všetky európske inštitúcie. Náš úspech v tejto oblasti pozitívne prispeje k hospodárskému rastu, pracovným miestam a bude bojovať proti únave z Európskej únie, s ktorou sme veľmi často, príliš často konfrontovaní. Našou spoločnou túžbou je to, čo je vlastne reflektované v interinstitucionálnej dohode, ktorú EÚ schválila 8. marca. Správa, o ktorej dnes diskutujeme, e, je ešte z obdobia pred e, touto interinstitucionálnou dohodou, takže mnohé problémy, ktoré sa tam objavujú, už boli vyriešené medzi nami. Komisia schválila balík pre lepšiu legislatívu 19. mája 2015 e, s cieľom zabezpečiť efektívne regulačné prostredie pre podniky, aj pre iné subjekty. Balík obsahuje rôzne opatrenia, napríklad e, nová e, rada, regulačná rada alebo výbor pre e, regulačnú kontrolu. Polovica členov nepochádza z komisie a právomoci výboru boli rozšírené v revízii aj na hodnotenia ex post. Nové kompletné usmernenia a nástroje pre uplatňovanie princípu lepšej legislatívy v celom politickom cykle boli prijaté ako plánovanie, hodnotenie, právne návrhy, monitorovanie hodnotenia a takisto konzultácie so zainteresovanými stranami. V týchto všetkých oblastiach sa tieto nástroje budú uplatňovať. Takéto integratívne, pardon, integrované usmernenia máme poprvýkrát v histórii na úrovni komisie. Takisto sme zriadili novú platformu ktorá začala pracovať v januári a do leta predložíme prvé výsledky. Naša nová interinštitucionálna dohoda o lepšej legislatíve zahrňa e, viacero dôležitých e, zmien a úspechov. Pokiaľ ide o vykonávacie a delegované akty, to, čo navrhujeme, by malo uľahčiť v budúcnosti diskusie medzi e, spoluzákonodarcami. Komisia takisto zvýši transparentnosť tým, že umožní zainteresovaným stranám e, pozrieť si texty delegovaných a vykonávacích aktov pred ich schválením. No a pokiaľ ide o ročné a viacročné programovanie, medziinštitucionálna dohoda tu zavádza intenzívnu spoluprácu medzi inštitúciami pri stanovovaní priorít v tých ročných a viacročných programoch a hovorí sa tam, ako identifikovať prioritné legislatívne spisy v ďalšom legislatívnom období. No a pokiaľ ide o e, ten program e, REFIT, e, každý legislatívny akt si stanoví, ako bude v budúcnosti monitorovaný, aby sme si naozaj vedeli overiť, či ten zákon funguje v praxi tak, ako sme chceli. Program REFIT e, takisto zjednoduší korpus existujúcej legislatívy a zníži zbytočnú administratívnu záťaž bez toho, aby oslabil naše dôležité sociálne alebo ekologické ciele. No a k transparentnosti. V niektorých prípadoch spoločná práca inštitúcií je potrebná, aby sme vytvorili spoločné IT platformy pre delegované akty a neskôr možno aj pre proces spolurozhodovania. To umožní otvoriť e, rozhodovací proces e, verejnému kontrolovaniu a skúmaniu. No a komisia po schválení právneho aktu bude spolupracovať vždy e, okamžite s parlamentom, aby sa zabezpečilo rýchle implementovanie, tak aby sme čo najrýchlejšie poskytli tú lepšiu legislatívu priamo občanovi. Ďakujem. Ďakujem pani komisárke. Tým končíme rozpravu k tomuto bodu. Zajtra sa bude hlasovať. A teraz k rokovaciemu poriadku. Má niekto výhradu k rokovaciemu poriadku? Áno, ja by som sa chcela posťažovať eh, na tému diskriminácie. Moja skupina dnes po, po obede žiadala o dve vystúpenia v rámci KGI a nedostali sme to eh, v diskusii, kde je zastupca z našej politickej skupiny, ktorý sa vyjadril. Nechápem, prečo nám nebola poskytnutá táto možnosť. Pani kolegyňa, keď je tu 9, 10 alebo 15 prihlásených do voľnej rozpravy, tak nemôžem všetkým udeliť slovo. Treba to rozdeliť spravodlivo. Niekedy tie väčšie skupiny dostanú dvoch a menšie po jednom, možno nikoho. Nemá to byť diskriminujúce a nie je to diskriminujúce, je to spravodlivé. Takže ďalší bod.